das wort hat nunmehr der herr abgeordnete ferber. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, kolegyne a kolegovia. No poprosím o kľud. Milé kolegyne a kolegovia, keď chcete počúvať kolegu Ferbera, respektíve nechcete, tak prosím vás, opustite sálu, napríklad pani Harms. Pani Harms, mali by ste počúvať, čo rozprávam, prv ako budete mať zajtra tlačovku. Mohli by ste sa prosím vás usadiť? Takže, pán kolega, máte slovo. Ďakujem pekne. Pán predseda, pán komisár, kolegyne a kolegovia. Dnes poprvýkrát hovoríme o konkrétnej legislatíve Polux Leaks afére a z toho dôvodu to považujem za veľmi dôležitú rozpravu. Ide totiž o to, aby sme ako parlament vyslali jasný signál v prospech transparentnosti, v prospech e, férového zdaňovania v Európskej únie. Ja si myslím, že práve v daňových stanoviskách, pokiaľ ide o výmenu informácií, je to povinnosť. Doteraz to nefungovalo, by som to tak jasne povedal. Začiatkom rozpravy sa chcem poďakovať komisárke zodpovednej za hospodárskú súťaž, že sa zaoberá problematikou aj z hľadiska štátnych dotácií, pretože v konečnom dôsledku to nie je nič iného a preto sa toho treba chopiť. Komisia predložila návrh, ktorý všetky daňové stanoviská, ktoré majú cezhraničný význam, sa dávajú k dispozícii automaticky. Ja považujem tento návrh komisie za dobrý začiatok, ale vo výbore EKON sme hovorili o tom, že by to malo pojímať veľa opatrení, koľko hesiel z mojej strany, aplikačná oblasť. Jasne sme povedali, kolena Brok, kolega Brok, buď vonku, alebo vôbec nie. Pán Brok, vonku, alebo vôbec nie, je vám to jasné? Vyjadrili sme sa v prospech toho, že v rozsahu použitia majú byť všetky platné ďanové stanoviská, pokiaľ sa netýkajú fyzických osôb, ale právnických osôb. To znamená všetky daňové stanoviská, pre právnické osoby, tak to je citeľné rozšírenie. Informácie by sa mali vymieňať okamžite, nie teda každé tri mesiace, ako to pôvodne navrhla komisia. Okrem toho sme žiadali, aby sa tu brali aj dodatočné informácie, identifikačné daňové číslo, informácie od odchýlok od normálneho daňového práva. Povedali sme, že komisia tieto informácie má možnosť využívať. Čiže to je veľmi dôležitý bod pretože iba takto dokážeme využívať e, tlak, aby právo nebolo proti členskému štátu, ale každý si bude vedomý toho, že ak vydáva daňové stanovisko, že musí polemizovať aj s dotáciami sklamaný a chcem to cel, celkom jasne povedať, že rada 6. októbra sa dohodla na návrhu, ktorý nedosahuje to, čo žiadala komisia. To znamená iba cezhraničné bez toho, aby sa presne vedelo, čo to znamená. O jeden ďalší rok sa má oddialiť na dobudnutie účinnosti a som trochu rozčarovaný a musím to takto jednoznačne povedať z toho, že členské štáty a ministri financií členských štátov e, tu vždy vždy niečo len prisľubovali, e, prisľubili, že e, sa snažia e, byť transparentní, ale tento prísľub dodržaný nebol. A preto musíme začať spolu s Európskym parlamentom s nimi rokovať, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky, aby nedošlo k nejakým daňovým dohovorom, ale aby sme sa dopracovali k jasnému a transparentnému európskemu modelu, e, ktorý e, sa postará o to, aby e, každý bol zdaňovaný primerane tvorbe pridanej hodnoty. Takže dúfam, že tento návrh sa stretne so širokou podporou aj v našom pléne. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Ferber. A teraz, na miesto aby som dal slovo Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dámy a páni, pán komisár. Um, what is it? A translation. A Okay. Sorry. Um, eu queria começar por cumprimentar o relator. Chcela by som poďakovať spravodajcovi a tiež za úsilie kompromisu, e, ktoré kráľovalo počas celej tejto práce mm, v špeciálnom výbore TAX, ktorý sa vytvoril podľa škandálu, po škandále LuxLeaks, sa vytvorila správa a ja dúfam, že ten duch kompromisu bude kráľovať aj naďalej. O, ubehol už rok od tohto škandálu a otázka výmeny bankových informácií e, je niečo, čo treba riešiť veľmi seriózne, naliehavo a to prostredníctvom kompromisov. A to nie len v rámci Európskeho parlamentu, ale aj interinstitucionálnou dohodou, kde by e, boli zahrnuté komisia aj rada, aby v e, európskej kultúre fungovala nová, nový spôsob, ako pristupovať e, k daňovým problémom a otázkam. Preto ďakujem komisii za veľké množstvo iniciatív, s ktorými prišla a žiadam od nej, aby pokračovala touto cestou. Je nevyhnutné, aby Európsky parlament mal rozhodné stanovisko a tiež je dôležité, aby Európska komisia konala rovnako. A rovnako je dôležité, aby rada mala dôveryhodné stanovisko v týchto témach. Zhodnem sa s tým, čo povedal práve pán Ferber. Tá dezilúzia a sklamanie, ku ktorému došlo po rozhodnutiach z oktobra v rade ECOFIN, hlavne v súvislosti s dátumom vstupu do platnosti tých nových postupov, ale aj k iným veciam. Je to naozaj nepriateľné. Pokiaľ ide o výmenu informácií o týchto paktoch či tajných uh, rozhodnutiach, ktoré dávajú daňové výhody istým firmám, tak je naozaj škoda, že výmena informácií medzi členským štátom, medzi členskými štátmi bude prebiehať bez toho, že by EÚ zohrávala nejakú úlohu. Ja si myslím, že EÚ by mala byť takou platformou, kde dochádza k výmene týchto informácií, aby sme zabránili tomu, že tieto nelegálne praktiky e, neostali normou na európskej úrovni. Európska komisia by mohla byť takouto výmennou platformou. Je nepriateľné, že vlády obmedzili možnosť výmeny informácií o daniach a ďalších otázkach za posledné roky. Európska komisia žiadala posledných 10 rokov. Existuje veľa platných uznesení a dohod, a fiskálne úrady a daňové úrady musia byť informované o všetkých tých tajných dohodách medzi firmami, aby všetky tieto dohody e, boli podchytené a aby o nich existovala výmena informácií. Je tiež dôležité, aby všetky tieto dohody e, sa postupovali mm, v spoločnom vnútornom trhu, ak existuje, ak nejaký členský štát dáva nejaké fiškálne výhody nejakej nadnárodnej spoločnosti, tak to bude samozrejme mať vplyv na iné členské štáty, na ich daňové základy a tak ďalej. Preto je tá výmena daňových informácií taká dôležitá. Nesmieme zabúdať, že tie fiškálne dohody môžu priniesť daňové straty a straty na, straty na primovdeniach v iných členských štátoch. Parlament na tom pracoval veľmi intenzívne, rovnako ako komisia. A rada preto tiež musí byť rozhodná a lojálna, aby sme sa dopracovali do situácie fiskálnej spravodlivosti, aby sme uh, znovu získali e, dôveru európskych občanov, európskych daňových poplatníkov, tých, ktorí spravodlivo a seriózne svoje dane platia. A preto musíme postupovať takto. A teraz tretia správa, pani Scott Kato. Totiž občania platia cenu za e, finančnú krízu alebo v období finančnej krízy, pretože nedokážu platiť také dane, ako dokážu platiť nadnárodné spoločnosti. Preto je veľmi dôležitá daňová spravodlivosť. My si teraz pripomíname výročie Lux Lixu, ale teraz by sme mali pripomenúť, čo by kto mal vedieť o daniach. Teda čo vieme? Odpoveď vie, že vieme menej, ako by sme mali vedieť a ako volení predstavitelia a členovia výboru tax, musím povedať, že veľa dokumentov, ku ktorým ja nemám prístup, ľudia boli v Lani zhrození, že architektom e, utajovaného systému bol predseda komisie. No dostávali sme informácie, pretože v opačnom prípade by sme si to vôbec neuvedomili, ako to vlastne bolo s touto architektúrou e, tejto aféry. Tí ľudia, ktorých zastupujem ja, e, si myslia, že pokiaľ ide o daňové úniky, je potrebné nájsť vyníkov. Minulý týždeň sme sa dozvedeli o tom, ako to bolo so Starbucksom a s tou e, aférou, ale takéto vyšetrovania sú ešte pred nami, preto sa chcem poďakovať komisárke zodpovednej za hospodárskú súťaž a chcem ju povzbudiť, aby tak e, konala ďalej. Teraz máme pred sebou balík, respektíve smernicu o zdaňovaní úspor. Má ísť o náhradu, respektíve zrušenie smernice z roku 2003, ktorá bude mať e, ďaleko väčší rozsah. Ja som sledovala ako je to s rizikami. Ja som mala ohromnú podporu mojich tieňových spravodajcov a z ich slov vyplynulo, že by sme mali podporovať zrušenie tej pôvodnej smernice ten balík bol e, veľmi dôležitý, no a rada si tentokrát nevypočula pozíciu Európskeho parlamentu. Je to veľmi rozčarujúce, keďže my sme sa touto problematikou zaoberali. No a teraz sa vrátim k tomu základnému bodu. Nemyslíme si, že parlament bol dostatočne ambiciózny ako zelený. E, vyzývame, aby boli lepšie informovaní aj občania Európskej únie. Myslíme si, že je veľmi dôležité, čo si želajú obyvateľia Európskej únie. Základom pri škandáli LuxLeaksu bola nedostatočná informovanosť verejnosti ale ako parlamentári sme tiež nič nevedeli. A z týchto dôvodov zelení v parlamente, parlamentári budú za plné zverejňovanie tejto problematiky, aby všetci boli informovaní, teda tak tí, ktorí sú volenými zástupcami, ako aj tí, ktorí ich e, volia aby sme teda dokázali predchádzať daňovým únikom. Je tu na vás modrá karta. Príjmate ju? Pane Kato, budete odpovedať na tú otázku? Ste ochotná odpovedať? áno. Pane Čany, Ďakujem pekne, pán Šani. Ja by som bol dal otázku všetkým trom mm, spravodajcom. Komisia už vie o tejto problematike, že napríklad ak veľké firmy neplatia dane, znamená to veľké škody, ktoré sa spôsobujú v dôsledku tohto neplatenia. Áno, ďakujem pekne za túto mm, otázku. Myslím si, že by to bolo skôr otázkou na komisára No ale ja som hovorila, že je dôležité informovať napríklad o smernici, o zdaňovaní a tak by sme sa dozvedali aj o tom, aké veľké boli daňové úniky, ktoré súviseli s neplatením daní veľkých firiem a čo to znamenalo vo forme strát. A teraz Európska komisia. Pán komisár Moskovic, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dámy a páni poslanci, spravodajcovia. Agresívna daňová manipulácia je problémom aj v OECD, aj v G20. Zvýšiť transparentnosť medzi členskými štátmi to je dôležité, aby sme bojovali proti tejto agresívnej daňovej a proti tomuto agresívnemu daňovému plánovaniu a školivou daňovou súťažou. A minulý týždeň v komisii sme takto postupovali v prípade LuxLeaks alebo Starbucksu v Holandsku. A spolupracujem aj s pani Vesegera aj službami Členské štáty v súčasnosti majú manevrovací priestor, aby mohli rozhodovať eh, v prípade tohto daňového plánovania, či eh, to funguje aj v iných členských štátoch, to, čo voláme eh, možnosť informácie na požiadanie. Žiadame väčšiu transparentnosť pre našich občanov ktorí e, museli e, vysoko prispievať, aby riešili deficit, tak tieto situácie boli pre nich netolerovateľné a to je dôvod, prečo som v marci 2015 prišiel s ambiciozným návrhom e, automatickej výmene informácií daňového charakteru medzi členskými štátmi. Gratulujem pánovi Ferberovi ku kvalite jeho práce a návrhov a vždy sme veľmi plodne spolupracovali na tejto téme. 6. oktobra členské štáty sa dosia- dopracovali ku kompromisu. Je to veľmi vhodná politická dohoda vzhľadom na to, že v predvečer rady došlo k uverejneniu odporúčaní OECD, OECD, ktoré potom G20 v Lime prijalo a spolupráci s MMF. Gratulujem aj pánovi Lamasurovi, ktorý naďalej predsedá špeciálnemu výboru TAX, pretože v tejto oblasti tento špeciálny výbor vykonal vynikajúcu prácu a ďakujem všetkým vám, že ste vyvinuli veľký tlak na členské štáty, aby sa dosiahla dohoda aj v ECOFINE. Táto politická dohoda, treba k nej pristupovať tak, ako je, je to silný politický signál zo strany EÚ. Ukázali sme aj v Lime, že máme spoločný ambiciózny front eh, v tomto agresívno daňovom plánovaní a snažíme sa túto európsku iniciatívu premeniť na globálne svetové štandardy. Pán Ferber vyjadril také jemné sklamanie, ako aj pani Ferreira. Spomenuli ste tri body. To, že by sme mali ísť e, ďalej než tie E, cezhraničné fiskálne dohody, to, že retroaktivita nebola dlhšia, než sme pôvodne navrhovali, aj ďalšie iné nuancy k tomu, že sme mohli rýchlejšie uviezť do praxe tento text. No, samozrejme, komisia s vami nie, že nesúhlasí, je to tak. Boli sme ambiciozni, chceli sme ísť ďalej, než nakoniec rada prijala, ale dámy a páni poslanci, viete veľmi dobre, ako funguje rada. Niekedy je to veľmi ťažké jednomyselne prijať nejaké rozhodnutie vo fiskálnej oblasti a nakoniec sme to urobili nielen jednomyselne, ale veľmi rýchlo. Potrebovali sme 7 mesiacov od návrhu Európskej komisie až do finálneho schválenia v ECOFINE a komisia nakoniec tento kompromis podporila. Prečo? Pretože si myslíme, že Tie hlavné princípy návrhu sú zakotvené a uchované v tomto kompromise. Tá široká výmena názorov aj rámec aplikácie, no, pardon, výmena informácií. E, veľa sa diskutovalo aj o návrhu komisie je tam aj istá miera retroaktivity. Samozrejme, podľa mňa 10 rokov by bolo lepších ako 5 rokov, no ale dobre, 5 rokov je istý kompromis a je to určite lepší kompromis ako 3 roky, ktorý v určitom momente niekto navrhoval a harmonogram uvedenia do praxe. Ja by som si tiež želal aby to bolo už koncom 4 roka 2000, 1. roka 2016, ale nakoniec sa členské štáty dohodli na tom, že tá transpozícia bude trošku neskôr. Ja si myslím, že tento kompromis je rozumne ambiciózny, a čo je podľa mňa rozhodujúce aj pre Európsku komisiu, vás môžeme ubezpečiť, že my by sme nesúhlasili s ničím takým, čo by podkopalo zásadné princípy nášho úvodného návrhu. Eh, je to dobrá správa aj pre komisiu, aj pre parlament, aj pre všeobecný záujem. Aplikácia tohto textu je rozhodujúca pre kontrolu aplikácie eh, smernice. Ja viem, že vy to v EP podporujete, ja vám za to ďakujem. Ak by sme ostali len pri čistej výmene informácií medzi členskými štátmi bez zásahu komisie, tak eh, by sa mohlo stať, no ako by som to povedal, národné orgány eh, niekedy si vychádzajú v ústrety a mohlo by tam dojsť k nejakým únikom. Ešte niekoľko slov k tým dvom, trom ďalším správom. Dohoda z 27. mája eh, medzi Švajčiarskom a EÚ o výmene informácií finančného charakteru medzi EÚ a Švajčiarskom je historickou dohodou je to koniec švajčiarského bankového tajomstva pre občanov EÚ. Je to obrovský krok v boji proti daňovým podvodom a únikom. Cieľom je lepšie, eh, mm, lepšia aplikácia pravidel pre všetkých eh, obyvateľov, občanov EÚ. Ďakujem pánovi spravodajcovi Kofodovi a ďakujem aj Európskemu parlamentu rovnako ako výboru EKON. E, navrhli sme výnimku smernice o zdaňovaní bank a bankových účtov e, na miesto smernice, ktorá vstúpila do platnosti koncom roku 2014. Ja som mali ste skúsenosti s touto smernicou, v tom období som bol ministrom financí táto smernica vstúpila do platnosti tak neskoro, že sa až nakoniec stala zastaralou. Preto sme pochopili, že jej bolo potrebné ísť veľmi rýchlo rozhodne vpred a nové štandardy prekonávajú to, čo prinášala smernica o daniach z, z úspor. E, možno malá poznámka. Spôsob, ako ste hovorili vy ako o predsedovi komisie, tak e, mm, tento spôsob je trošku dešpektívny alebo teda nie je veľmi uvažlivý ale odvolávam sa aj na slova predsedu výboru tak sa keď hovoríme o e, zodpovednosti inštitúcií, tak mali by sme využívať správne slova. Komisia bude informovať radu aj parlament o účinnosti tohto opatrenia o fungovaní automatickej e, výmeny bankových informácií e, na základe tejto smernice o e, administratívnej spolupráci v bankovej oblasti a fiškálnej oblasti. Bude to štrukturovaná výmena a spolupráca EP bude informovaný o všetkých významných zmenách. Sú to naozaj inovatívne zmeny. Ja hovorím o revolúcii v oblasti transparentnosti, sú tam zme, zavené zmeny v oblasti technológie, je tam vola komisie, je tam vola, že členské štáty sa angažovali konať a som presvedčení, že týmto spoločným postupom a aj vďaka našim spravodajcom tento vývoj, táto revolúcia transparentnosti neostane na tomto kroku, ale bude pokračovať a tých eh, nasledujúcich 5 rokov budeme rozhodne pokračovať vpred. Vychádzam eh, z toho, že je potrebná aj efektívne zdaňovanie E, myslím tým na oživenie e, ďalších projektov, ako je taxis či ďalšie, e, ktoré by mali dosiahnuť lepšiu ekonomickú účinnosť. Hovorím tiež o reportingu z jednotlivých krajín. A moja vôľa bola áno, aby sme dosiahli túto transparentnosť a prekonávame túto významnú etapu. E, spolu sme zdieľali tento boje, ktorý sme vybojovali. Edustaja Teraz má slovo pán Švab. Vážená pani predsedajúca, pán komisár, kolegyne a kolegovia, nazdávam sa, že téma e, rozpravy nie len, nejde iba o správu pána Ferbera, ale ide takisto o automatickú výmenu informácií o finančných účtoch, napríklad vo vzťahu k tretím štátom. Je to nesmierne komplexná téma. Musíme dbať o to, aby sme tú základnú logiku vnútorného trhu a spolupráce nestrácali zo zreteľa. Pre mnohých eh, detaily nie sú v skutku rozhodujúce, ale rozhodujúce to, že pre zamestnancov a aby zostal teda vnútorný trh zachovaný, tak ako sme im to slúbili. Musíme dávať pozor, pán komisár, že práve tým príkladom, ktorý ste nazvali, teda tým podávaním správ alebo oznámovania krajinu po krajine, aby sme zase nenútili podniky, aby boli dôležitejšie jednotlivé predpisy ako ten celok v Európskej únii. Tiež napríklad prípady v súvislosti s LuxLeaksom e, žiadali rýchly zásah, takže správa pana Ferbera je správnym smerom, aby teda tá cehraničná výmena daňových stanovisk prebiehala hladko. Ostáva však otvorené, pán komisár, kolegyňa, kolegyňa, či cezhraničný význam takýchto daňových stanovísk môžeme prenechať členským krajinám. Totiž tento, tento celý systém by sa mohol dostať z tej rovnováhy. Chcem vás pozbudiť, pán komisár, aby ste pokračovali v tomto procese. Ten začal výrokom súdneho dvora o Gibraltári. Ja si myslím, Švajčiarsko tam patrí tiež. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Simon Vedel, ďakujem pekne, pán predsedajúci, pán komisár. Rozhodnutie proti Starbucksu minulý týždeň znamená pre mňa zvrat. Totiž počuli sme tak veľmi veľa, že síce to, čo bolo v minulosti, bolo nelegitímne, ale nie bezprávne a je jasné na základe rozhodnutia komisie. Vieme, že tu máme dočinenia s nelegálnym postupom a v prípade, keď eh, členské štáty to myslia vážne so e, svojím zámerom privodiť viac e, transparentnosti, e, viac svetla do daňových stanovísk, tak Európska komisia sa tiež musí pojať do tohto procesu. Európska komisia je predsa strážkyňou zákonov a môže sa opierať o právo, zákon o hospodárskej súťaži. Musí sa položiť otázka, prečo nechcú viac zostriť tento meč je dôležitá to výmena daňových stanovísk, keď sa pozrieme kedy tieto daňové stanoviská už fungovali. Pred piatimi rokmi sa už mali vymieňať. No už sa potom pýtame, či je účelom tejto krátkej lehody iba to, aby sa tam dostalo do tej tmy viac svetla. My eh, by sme nemali povoliť, ako Európsky parlament máme žiadať úplné informácie, pokiaľ ide o daňové stanoviská v minulosti, bez transparentnosti, bez tejto výmeny sa nám v Európe nepodarí privodiť zmeny týchto praktík. A preto si myslím, pán komisár, že vám môžeme povedať, že môžete rátať s našou spoluprácou, s našou podporou. Ďakujeme a ďalej má slovo pán Lunes. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Obchádzanie daní a daňové podvody, to sú všetko predmety, proti ktorým chceme bojovať. Čiže každý musí prevziať ten spravodlivý diel pri platení daní. Máme tu otázku, či sa prispôsobovať tým celosvetovým normám, či nám ide o to, aby sme odstránili tú prebytočnú reguláciu. A ďalšia je tu otázka práve tej automatickej výmeny informácií. Mám tam niekoľko otázok. No hovoríme o transparentnosti, o výmene informácií, že je to rozhodujúce, tak to znelo v komisii od 1. januára sa rozhodli ministri, že sa budú tieto informácie podávať ďalším členským krajinám. No a potom e, sa podal návrh Európskemu parlamentu, no niektoré veci sa nepodarili. Tak zdá sa, že Európsky parlament zdá sa aj za viac byrokrácie. No ja si myslím, že takto by sme sa k tomu nemali postaviť, keď chceme bojovať vážne proti daňovým podvodom. No a je tu nebezpečenstvo, že sa to sp- pochybní práve podaním niektorých pozmenujúcich návrhov, napríklad v súvislosti s daňovými stanoviskami, ktoré sa týkajú napríklad viacerých členských krajín. Teším sa, že rada bola rozumná a prijala správne riešenie. Ďakujeme pekne. Pani Ježek na dve minúty, prosím. Ďakujem. V prvom rade, bez toho, aby som chcel zasahovať do kompetencie komisie, chcem tiež hovoriť o rozhodnutí pozrieť sa na skutočnosť, kedy veľké firmy neplatia dane. Ja si myslím, že treba eh, vydať silný signál prospech toho, aby sa nám podarilo vyriešiť v legislatíve biele miesta. Je to signál aj členským krajinám, ktorí majú tiež svoj podiel zodpovednosti, keď ide o tú spravodlivosť pri zdaňovaní. Myslím si, že toto prešetrovanie dokazuje to, e, že komisia má mať podstatnú úlohu v tom procese automatickej výmene, výmene informácií, aby sa to zhodovalo s európskym právom. Ja skutočne verím, že členské krajiny sa poučia a dajú komisii prístup k dokumentom, aby európske spoločnosti mali rovnaké hracie podmienky. Text našej správy sa uberá správnym smerom a umožňuje vyrovnané alebo vyvážené právne predpisy. Je dôležité, aby ku daňovým stanoviskám mali všetci rovnaký prístup. Chcem sa poďakovať E, spravodajcovi a tieňovým spravodajcom za vykonanú prácu. Vyústilo to podľa môjho názoru k dobrej správe s náležitým počtom pozmenujúcich návrhov, ktorých budeme hlasovať. Som veľmi rád e, že sa to zameriava proti súčasnému trendu, kedy hlasujeme oddelenie. Ďakujem pekne. Ďakujem. Matias Marisa. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pochádzam z krajiny, kde mnohé firmy neplatia dane tam, kde, by, eh, kde získavajú eh, zisky. Takže dochádza k nekalej hospodárskej súťaži Normatíva, ktorej sa teraz venujeme, tak by mohla konečne priniesť spravodlivejšiu súťaž aj v tejto oblasti. Zarečiť automatickú výmenu fiškálnych údajov medzi orgánmi. To je jednoducho otázka spravodlivosti, tak ako to navrhuje pán Ferber E, dohody medzi nadnárodnými spoločnosťami prinášajú obrovské straty, niekedy je to aj 70 miliard eur na európskej úrovni. Napríklad e, vyhýbanie sa daňovej povinnosti alebo daňové ponovody by mohli znamenať až 190 miliard eur. To spôsobuje, že dane, ktoré spamu, spas, platia nadnárodné spoločnosti, bo mohli ísť do štátnych e, pokladníc, ale takýmto spôsobom je tu nedostatok aj spoločenskej zodpovednosti zo strany týchto e, nadnárodných spoločností. Sociálne a ekonomické rozdiely narastajú v spoločnostiach a verejná mienka má právo na prístup k informácii. Preto žiadam, aby ste podporili naše pozmeňovacie návrhy, aby bola lepšia občianská kontrola e, celej tejto záležitosti. Teraz pani Žoli, nech sa páči. Pani predsedajúca, dámy a páni, pán komisár Moskovici, Európsky parlament robí svoju prácu od roku 2009. Odhlasoval ambiciozne spravy proti daňovým únikom a daňovému plánovaniu, agresívnemu plánovaniu. A chceme lepšiu legislatívu. Keď došlo k škandálu v e, Luxvik, tak my sme vyvinuli tlak na tých, ktorí e, majú iniciatívu, aby mohli prísť návrhmi ale je nepriateľné, keď niekto podkopáva možnosti práce Európskeho parlamentu. Keď chceme transparentnosť všetkých členských štátov, tak členské štáty neodpovedajú. A pán Moskovici, vy nechávate túto diskusiu bokom, keď výbor tak žiada prístup k rozhodujúcim dokumentom, aby sme pochopili, kto je zodpovedný za tento škandál, tak toto právo je podkopávané a vlastne sa zabraňuje demokratickej kontrole. Predsa Európsky parlament nie je nejakou registračnou pokladňou dohod nadnárodných spoločností. Legislatíva doteraz, tak ako fungovala, nie je postačujúca. Potrebujeme spravodlivé e, fiskálne predpisy a je dôležité, aby Európska komisia si to uvedomila. Kýtokset. Ja nyt Zanni Margo. olkaa hyvä Ďakujem, pani predsedajúca. Ja si myslím, že LuxLeaks škandál nepostačoval, aby sme dosiahli e, transparentný systém. Tento je naozaj hanebný. Akým spôsobom funguje EÚ a členské štáty sa e, snažia využívať takéto e, daňové dohody a sú to hlavne nadnárodné spoločnosti, ktoré majú z toho najväčšie zisky. Text, o ktorom dnes diskutujeme, nie je veľmi uspokojivý, pretože je výsledkom ešte horšej dohody, ktorá sa dosiahla v rade na začiatku mesiaca. Nie len, že tam nie je, povolená verejn, verejný, nie je povolený verejný prístup k dohodom a dokladom, ale e, otázky cezhraničných dohôd, e, oneskorený vstup do platnosti týchto opatrení, to je ako keby sme zabudali na to, čo sa stalo v minulosti. Zdá sa, že členské štáty nechcú reálne vyriešiť tieto problémy a radšej ustupujú pred nadnárodnými spoločnosťami, ktoré zatiaľ platia len veľmi smiešne e, dania a nakoniec na to doplácajú vždy daňoví poplatníci. Kapel. Ďakujem, kolegyňa Kapel. Ďakujem, pani predsednička. Eh, pani eh, komisárka Westergaard minulý týždeň eh, naozaj povedala niečo veľmi smerodajné, keď povedala, že prvé dva prípady z škandálu LuxLeak, filiálka Fiatu a Starbucks, že to boli prípady nepovolenej štátnej pomoci. Celkovo okolo 350 daňových e, dohôd podnikov, ktoré s luxemburskými orgánmi e, si uzavreli dohody a platili menej než 1% daň, čo viedlo k enormným daňovým výpadkom v celej Európe. A otázka je, e, kde sú Existuje štúdia Európskeho parlamentu, na základe ktoré každý rok do 190 miliard eur v Európskej únii sa rôznymi daňovými machináciami stráca. Existuje aj podobná analýza menového fondu, ktorá tvrdí, že je to 5 dane z príjmu právnických osob, ktorá sa každý rok stráca. OECD ukazuje aj, aké je to nespravodlivé, že e, multi e, veľké nadnárodné podniky e, platia len nejakých 5 dane z príjmu právnických osôb oveľa menej než národné podniky. Z tohto aspektu je správa kolegu Ferbera veľmi dôležitá, pretože eh, je to dôležitý krok k povinnej automatickej výmene informácií v oblasti eh, daní mm aby e, vznikla väčšia transparentnosť v oblasti zdaňovania a aby e, sme nastolili daňovú spravodlivosť. To však ale nepostačuje, potrebujeme ďalšie opatrenia, napríklad e, opatrenia správy jednej krajiny do druhej preferenčné pravidla rôzne. Tam sa musí platiť daň, kde sa tvorí pridaná a hodnota. Takže to je len niekoľko prípadov, ktoré v tejto súvislosti som chcela spomenúť. Ďakujem, kolegyňa Maletič. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem všetkým správodajcom, ktorí pracovali na e, tejto dôležitej e, správe, na týchto dôležitých e, správach a tým pádom dávame najavo, ako je nám, Európskemu parlamentu, táto problematika dôležitá. Sústava, chceme teda sústavu daňovú, kde každý platí e, dane. Nechceme zjednotenie daňových sadzieb, ale chceme mať sústavu e, daňo, daní, kde nebude e, možný daňový únik. Daňová sústava musí byť stabilná, predvídateľná. Je to predsa niečo dôležité pre podnikateľov. Dôležité je e, tiež, aby e, sme e, sa vysporiadali so smernicou upravujúcou zdaňovanie úspor s fyzickým osobám, ktoré platia teda dane v inej osobe je potrebná transparentnosť eh, daňovej sústavy, to je eh, všetkých náš spoločný eh, cieľ. Teraz sa už veľa pracuje na tom, aby sa všetky finančné toky kontrolovali, aby sa tak zabranilo e, vyhýbaniu sa daňovej e, povinnosti. Je tiež potrebná lepšia spolupráca e, pri príprave legislatívy a tiež v rámci OECD, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní sme za Mm, zrušenie smernice o zdaňovaní úspor. Je treba ale si uvedomiť, že je potrebný systém, kde sa informácie nebudú e, strácať, e, takže apelujem na Európsku komisiu, aby si túto skutočnosť uvedomila. Ďakujem pekne. Ďakujem. Slovo má Uk Bají. Ďakujem, pán komisár, kolegovia. Ako často realita predbieha politikov a komisia, ale ukazuje, že má s tým skúsenosť a pravidlá, ktoré boli určené Fiatu či iným firmám, nezafungovali. Ich prístup bol nielen nemorálny, ale aj nelegálny text, ktorý bol schválený v roku 2011 aj 2012 nezabránili tomu, aby došlo k takým únikom. Ukazuje sa, že Európska rada ešte nepochopila e, význam tohto problému a zdá sa, že parlament je ambicioznejší nerozhodnutia rady zo 6. oktobra. A ja gratulujem pánovi Ferberovi aj tieňovým Ide o kompromis a zvláznil by som dôležité body. Už sa povedalo rámec aplikácie. Všetky nadnárodné e, spoločnosti bez výnimky, či už sú náradné, medzinárodné a bez nejakých obmedzení a termínov, inak by to nemalo význam. Po druhé, všetci vieme, že pravidlá sú účinné jedine vtedy, keď sú aj sankcie a to parlament žiada, aby boli aplikované sankcie, keď nedochádza k výmene informácií alebo sa poskytujú nesprávne. 3. Treba posilniť úlohu komisie v procese. Žiadny systém nefunguje, keď niekto je zároveň aj sudcom, aj zainteresovaným. Po štvrté, aby sme bojovali proti tomuto zneužívaniu. Potrebujeme viacej transparentnosti, ale skutočnej, nielen kozmetickej. Viete, že príliš veľa informácií túto informáciu zabíja. Potrebujeme jasné, transparentné a verejne prístupné informácie, nielen informácie prístupné špecialistom a e, všetci aktívni aktéry dostanú identifikačné číslo pre administratívne postupy, aby ich kontrola bola transparentnejšia. E, tieto postupy, tak ako fungovali, boli priateľné len pre nadnárodné spoločnosti, ale nie pre celú Európu. Ďakujem. Slovo má Bernd Locke. Nie. Pani predsednička, ide tu o spravodlivosť, o daňovú spravodlivosť. Každý e, musí platiť e, dane e, podľa toho, čo zarobí. Vieme z dokumentov LuxLeak a zo šetrení Európskej komisie, ktorých prvé časti už boli zverejnené minulý týždeň, že voči tejto spravodlivosti e, bolo masívne e, zakročené, e, že tu došlo k ilegálnym postupom Fiat Financial Services a Starbucks, ale ďalšie škandály sa určite ešte o nich dozvieme cezhraničné e, e, e, daňové výmery. Prečo sa nezverejnia Európskej komisie? To predsa povinnosť, e, je to predsa na celoeurópskej úrovni, e, povinnosť zamedziť ilegálnym praktikám pri zdaňovaní. Potrebujeme tu predsa kompetencie Európskej únie, Európskej komisie, aby sme sa e, vyhli skreslovaniu hospodárskej súťaže a daňovým zvýhodneniam. Ďakujem pekne. Michal Teurer má slovo. Vážená pani predsednička, pán komisár, kolegyne, kolegovia, v práci osobitného výboru na objasnenie afery LuxLeak je dôležitým poznatkom, nasledovný poznatok. Členské štáty a celý rad podnikov zjavne využívali modely na vyhýbanie sa daňovej povinnosti. To viedlo k miliardovým únikom a dochádza aj k negatívnemu dopadu na hospodárskú súťaž, lebo malé podniky, podniky na národnej úrovni sú znevýhodnené 20-25 celkovo vzaté. Po požadujeme komplexné opatrenia proti takýmto praktikám. Výmena informácií je dôležitý aspekt, e, však e, nepostačuje. Na návšteve vo Švajčiarsku e, sme zistili, že kantóny veľmi férovo navzájom konkurujú a automaticky si navzájom kantóny vymieňajú daňové informácie, ale okrem toho je potrebná aj spoločná báza dane z príjmu Mm, právnických osôb. Pravidla, ktoré sú teraz platné, tie sú deravé ako švajčiarsky či holandský syr. To musíme nevyhnutne zmeniť a napraviť. Ďakujem. Slovo má kolega Viegas. E, na úvod po francúzsky Juncker ako minister luxemburskej vlády urobil dohody so stovkami nadnárodných spoločností, aby pritiahol výhody pre luxemburské územie a to na úkor ostatných členských štátov. A naozaj mne je to jedno, kašlem na to, či je to predseda Európskej komisie, je to zlodej a nemá moju dôveru. A pokračujem po portugalsky. Po... Naozaj so, s fiskálnymi škandálmi európske inštitúcie sa snažia bojovať proti daňovým únikom a podvodom. Je dôležité, aby tieto opatrenia neboli len nejakou legislatívnou okrasou. Návrh komisie o automatickej výmene fiškálnych informácií je krok dozadu. E, dohoda so Švajčiarskom má tiež svoje šedé miesta a dohoda a práca výboru tax e, bola veľmi užitočná, ale nakoniec kompromis, e, ktorý bol podpísaný, jej hádzal polena pod nohy. Vieme, že nie všetky informácie budú zverejňované. To znamená, že potrebujeme e, politickú vôľu, aby bola väčšia transparentnosť a my nad tým budeme dohliadať. Are you ready to answer? Pán Evrič má na vás otázku. E, súhlasíte? Budete odpovedať? Thank you. Ďakujem. Dobrý večer, s veľkým záujmom som si vypočul prvú časť vášho vystúpenia. Súhlasíte so mnou, keď si myslíte, to, čo si myslíte o komisii a o pánovi Junkerovi, čiže musíme byť e, veľmi opatrný Súhlasíte s tým? inicial da pergunta. No, nezachytil som prvú časť vašej otázky, ale musím povedať, že tieto škandály e, samozrejme e, zasahujú alebo sa týkajú predsedu Európskej komisie aj e, euroskupinu a tiež e, mnohých predstaviteľov vlád, ktoré podpisovali takéto fiskálne dohady, e, do, mm, dohody a ponúkali fiskálne výhody rôznym nadnárodným spoločnostiam. Takže to skutočne podkopáva dôveryhodnosť európskej inštitúcie a aj samotného ekonomického systému. Súkromné záujmy veľkých nadnárodných spoločností sú vždy dôležitejšie ako politická moc a to vidno stále jasnejšie. Teraz ďalším rečníkom je pán Oudley. No musíme to povedať jasno. Tá existencia Európskej únie, ktorá um, prostredníctvom veľkých firiem vedie vlastne k tomu, že dochádza ku veľkým daňovým únikom. Čiže sa nevychádza z toho, že treba podporovať jednotlivé E, silné ekonomické aktivity, musíme sa pozrieť tiež na to, aká bola možnosť pre Luxembursko daná na to, aby sa táto krajina obohacovala. Takže Viete, je ťažko navrhovať takéto riešenia, ktoré žiadajú, aby Európska komisia mala ešte viac e, právomocí, viac e, sily. Ďakujem. A ďalším rečníkom je kolega Niedermayer. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán, pani predsedajúca. Hovoríme o týchto veľmi dôležitých krokoch v oblasti e, zdaň, zdaňovania, čiže výber daní by mal byť spravodlivejší, účinnejší. Chcem povedať, že Európsky parlament tu má iba konzultačnú rolu, ale dúfajme, že bude Európsky parlament vypočutý, pretože nám ide o zlepšenie situácie a chceme dávať k dispozícii na naše vedomosti členovia rady, hádam príjmu rozhodnutia, ktoré budú dobré pre európskych občanov a pre budúcnosť Európskej únie. Mali by sme upostiť, upostiť o to, že si myslíme, že viac je vždy lepšie. Mali by sme sa snažiť nájsť tie najúčinnejšie riešenia, čiže viac nie je vždy lepšie a platí to takisto pre boj proti daňovým únikom. Ďakujem. Ďakujem. Slovo dávam kolegovi Ludvíksonovi. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Je veľmi pozitívne, že sa vytvára globálny štandard pre automatickú informáciu, výmenu informácií o finančných účtoch. Je dobré, že sa ten štandard začne používať. Tento nový štandard je dôležitým nástrojom na boj proti agresívnym daňovým plánom. Je to veľký krok vpred v tejto súvislosti, je len logické, že e, je snaha odbúrať ten starý štandard, napríklad e, v smernici o zdaňovaní úspor. Totiž, ak by sme sa držali dvojitého oznamovania, dostali by sme síce viac informácií, ale bolo by to viac e, práce v porovnaní s tým, čo by sme dostali, pokiaľ ide o informácie. Dôležité, aby komisia konala transparentne, aby sme dobre fungovali s týmto novým globálnym štandardom. Neplatí to iba pre členské krajiny Európskej únie, ale platí to aj pre naše vzťahy s tými piatimi krajinami, ktoré nie sú členmi Európskej únie, aj pre tých 12 zámorských regiónov, ktoré by mali realizovať ten globálny štandard Komisia samozrejme musí, byť, musí informovať o tom, aby sa predišlo bielým miestam. Nesmie sa to konať za zatvorými dverami. Parlament a verejnosť musia byť o tom stále informovaní. Ak sa skonštatujú nedostatky, okamžite ich musíme likvidovať. Čiže ten prechod globálnemu štandardu automatickej informácií o finančných účtoch je veľmi dobrou šancou a tu by sme mali čo najlepšie lepšie využiť. Ronen Lennon. Vážená pani predsedajúca, nož musím povedať, občania a podniky majú tradične svoju, svoje daňové bremeno. Ale LuxLeaks aféra ukazuje, že to nie vždy tak musí byť, keď takto budeme robiť ďalej. Členské krajiny aj naďalej budú mať tieto veľké daňové výpadky, budú robiť väčšie dlhy, aby mohli poskytovať tieto základné služby pre svojich obyvateľov. Ja si myslím, že daňová správa musí mať k dispozícii dostatočné množstvo informácií, ale to isté platí aj pre občanov. Aj občania musia vedieť, koľko koľko podnikov e, platí, aké dane platia. Takže teraz máme akýsi nesprávny postoj. Mnohí manažéri nakazili aj občanov. Napríklad e, vo Fínsku existuje reklama, ktorou sa snažia zvábiť fínskych dôchodcov, aby odišli do Portugalska. Hovoril sa tam, chod do Portugalska, a plať iba 0% e, daní. No a takto vlastne vo Fínsku sa snažia robiť reklamu, teda tomuto daňovému raju Portugalsko. Ja si myslím, že takýto postoj je nebezpečný. A vychádza to od manažerov smerom k obyvateľom. Kolegyňa Gulár, nech sa páči. Merci, madame présidente. Bonjour. Ďakujem, pani predsedajúca. Dobrý deň, pán komisár. Ďakujem, že ste tu dnes medzi vami a vidím, že predsedníctvo rady tu nie je. Je dobré, že vy ste tu pre, a je potrebné, aby komisia tlačila naďalej aj na tie členské štáty, ktoré sa zdráhajú. Nerobme si ilózie. Táto téma chce zaniesť trochu poriadku do fiskálneho systému v EÚ, aby mu občania dôverovali po e, objaveniu a po informáciách zo škandálov LuxLeaks a ďalších, tak sme v situácii, keď občania odôvodnenie strácajú dôveru, takže ten text je vítaný a je tu aj ďalší dôvod, na, ktorým, na ktorom by som nastojila je, OECD z maja tohto roku štúdy ukázala, že boj proti nerovnosti uh, E, e, ide tadial, že potrebujeme spravodlivý fiskálny systém. Bez neho nebude ani spravodlivosť v našich ekonomických systémoch. Ďakujem. Pája de Masi, olkaa hyvä. Pán de Masi, nech sa páči. Spontáne. Vážená pani predsedajúca, 38 rokov nefungovala táto automatická výmena informácií až po LuxLeaks. A tak sme zistili, že Začína sa v Európskej únii niečo diať, až keď takéto niečo prepukne. Je dôležité, že neberieme dane ako súkromnú záležitosť. Totiž pokiaľ neplatili veľké koncerny svoje dane, tak sa to tají. Juncker mohol rozprávať svoje rozprávky bez toho, aby ho väčšina parlamentu mala ochotu opäť e, prizvať sem do parlamentu. My zatiaľ stále nemáme prístup k dokumentom. Z toho dôvodu musia po slovách prísť činy a to je ten malý krôčik zo strany parlamentu, ale je to veľmi málo v prospech daňovníkov v Európe. Moja politická skupina nepovolí, pokiaľ sa nevymetie tento kartel v Európe. Pán Stolojan. E, robíme tu veľmi dôležitý krok v prospech toho, aby sme zastavili nadnárodné spoločnosti pri ich neplatení daní. Tou automatickou výmenou informácií bude každý členský štát mať možnosť okamžite, keď iný členský štát poruší, teda najprv podpíše dohodu a potom ju poruší v prípade, ak ide o iný členský štát. V uplynulých rokoch musím povedať, Európsky parlament takéto opatrenia žiadal. Ja som to tak urobil aj sám, ale najprv musí vypuknú, vypuknúť medzinárodný škandál. Ale i tak ďakujem za túto iniciatívu. Slovo má pán Karas, nech sa páči. Herr herr... Pán, pán predseda, dámy a páni, ďakujem e, spravodajcom, najmä pánovi Ferberovi, za jeho e, správu a za jeho požiadavky a tiež za dnešnú rozpravu. Musíme e, nášmu obyvateľstvu jasne povedať nasledovné na jednej strane e, pani e, komisárka e, ruší ilegálne daňové výmeria. Na druhej strane diskutujeme LuxLeak aféru, na tretej strane debatujeme v parlamente o väčšej spravodlivosti, transparentnosti, férovosti v daňovej politike a členské štáty sa bránia e, e, vymieňať si navzájom tie daňové stanoviska. Potrebujeme viac transparentnosti, potrebujeme spoločný e, daňový výmer, potrebujeme krajinské správy členských štátov, potrebujeme férovosť daňových systémov v Európskej únii. Pán Van Kendel de Leire. Dank u wel, meneer meneer de de voorzitter, commissaris. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár, Európsky parlament síce nemôže e, e, rozhodnúť v tejto otázke, ale e, spoločne sme sa zasadzovali za účinnú výmenu informácií a nemôžeme ignorovať, teda rada toto nemôže ignorovať Chceme centrálnu výmenu informácií, len tak sa dajú, len tak sa dá zamedziť ďalším škandálom. To, že sa e, štáty boja a snažia sa všetko držať v tajnosti, aby nedošlo k nejakým e, konaniam kvôli nelegálnym štátnym subvenciám, e, poukazuje na to, že trh jemu sa bude dariť až keď nezávislá nezávislý orgán sa bude e, týmto zaoberať. Takže komisia oprávnene bola e, proti informácie o predbežných daňových výmeroch by e, mali byť vymieňané na úrovni komisie. Prečo nie, nerozumiem. Snažíme sa tu ohájiť nacionálne záujmy, ale to hrá do len nadnárodným spoločnostiam. Ideme teraz na spontánnu rozpravu ako prvý pán Tong na jednu minútu. non è in aula? Nie je prítomný, tak pán Kaputo. Ďakujem, pán predsedajúci. Otázky transparentnosti, koherentnosti sú dôležité. Pre každú ekonomickú reformu je dôležité, aká výmena informácií môže byť potrebná. Žiaľ, v prípade e, výmeny fiskálnych informácií sa systém dostatočne neaplikuje Táto výmena je príliš obmedzená a vplýva to na hospodárskú súťaž EÚ. Podporujem spravodajcu, že je potrebná väčšia retroaktivita v informáciách a vyžaduje viacej transparentnosti a účinnosti. Nesmie sa zabúdať na úlohy administratívnej spolupráce. Ďakujem pekne za slovo. Európska únia by mala prevziať vedúcu úlohu pri diskusiách na celosvetovej úrovni v rámci boja proti daňovým podnikom. Dnes členské štáty si vymieňajú veľmi málo údajov o, o daniach, najmenej e, e, o daňových výmeroch s cezhraničným účinkom, aj keď je to veľmi dôležité. E, je dobré, aby povinná automatická výmena existovala. To by zmenšilo o vyhybanie sa daňovým povinnostiam. A to by bolo aj e, výhodné pre daňové e, systémy. E, skrývať sa za daňové systémy nesmie byť možné. Často sa tak deje aj, aby sa skrylo skutočné vlastníctvo. Toto uznesenie e, bude predstavovať konkrétny e, krok vpred a dúfam, že e, toto bude veľmi dobré pre systém zdaňovania. Mikro, mikro. Vystúpenie bez mikrofónu. Ďakujem pekne, pán predsedujúci. Daňový únik a podvody sú skutočne zlým fenoménom EÚ a šampiónom sú veľké nadnárodné spoločnosti, ktoré, ktoré vďaka dohodám medzi nimi a vládami vlastne neplatia vysoké e, dane. Daňový dumping a rôzne praktiky spôsobujú, že nadnárodné spoločnosti dostávajú darčeky a tieto firmy potom neplatia dane v Grécku či iných krajinách. Škandál LuxLeaks poukázal aj na ďalšie záležitosti. Pán Dansej Blom naďalej útočí na grécky národ pán Moskovici, Európska komisia musí reagovať e, na všetky tých, e, ktorí robia takéto praktiky. Ďalší ročník. je... Základnou otázkou je, či je záujmy chceme ochraňovať. Chceme ochraňovať záujmy európskych občanov, alebo chceme ochraňovať záujmy nadnárodných spoločností E, máme tu egoizmus jednotlivých členských štátov, ale to ide na úkor európskych občanov. Vidím v tomto kontexte tieto návrhy ako veľmi pozitívne návrhy a automatická povinná výmena informácií v oblasti daní to je niečo, čo sa uberá správnym smerom, lebo takto chceme e, e, chrániť e, celú Európsku úniu a našich európskych občanov. To je veľmi dobrý krok vpred. Chceme chrániť spoločný trh, spoločnú menu, ktorú síce nemajú ešte všetky štáty, ale ale mnohé áno. A pýtam si, či e, táto spoločná mena bez spoločnej daňovej sústavy vôbec môže e, byť trvalou záležitosťou a môže vydržať. Ďakujem, e, pán Šoltés. Ďakujem, pán predseda počet e, daňových podvodov v ostatných rokoch narasta a má vážne, e, vážne dopady na daňové príjmy členských štátov. E, každý rok sa strácajú miliardy eur kvôli daňovým podvodom, takže sa nemôžu financovať určité projekty vo verejnoprávnom sektore. Aj nedávno sme boli svetkami e, e, LuxLeaku a informácie, ktoré mali byť postupené, neboli postupované medzi štátmi. Členské štáty sa teraz samotné rozhodujú, či Eh, informujú aj eh, druhú, druhý členský štát o daňových záležitostiach. Ale toto sú recepty na škandály medzinárodného rozsahu, takže sme za väčšiu transparentnosť. Jedinou možnosťou je eh, táto povinná automatická výmena informácií a aby to bolo aj verejnosti dostupné. Kolega Gíňa Spiraky. Ďakujem, pán predsedajúci, pán komisár. Tradícia na trhu hovorí, že zatiaľ čo my diskutujeme o legálnom rámci boja proti daňovým únikom a podvodom, prichádzajú nové spôsoby, ako obísť túto normatívu a preto kladiem si otázku, koľko času potrebujeme na to, aby sa spustila táto automatická výmena údajov, na čo je potrebné, aby sa, alebo koľko času je potrebné, aby sa to stalo povinným, na čo potrebujeme, alebo koľko času potrebujeme, aby sme kompletovali informácie o firmách Nemôžeme fungovať, ako keby EÚ fungovala vo váku. Idú rôzne informácie, ktoré ale potom vyvolávajú nedôveru európskych občanov, ktorí nie sú presvedčení o našich schopnostiach a účinnosti. Ďakujem, pán predseda. Hovorí pán Fruncoli. Hm, vítam rozhodnutie z 27. mája medzi EÚ a Švajčiarskom o automatickej výmene informácií o finančných e, účtoch. E, pri tejto dohode zohráva Švajčiarsko veľmi dôležitú úlohu, hlavne vzhľadom na predchádzanie daňovým únikom bude sa, budeme sa e, zaoberať práve tými e, situáciami, kedy sa neplatia veľké obnosy vo forme daní. Bude dôležité, aby sa korektne reagovalo tak na obavy daňových správ ako aj daňovníkov. Ja dúfam, že to pomôže správam, aby dokázali predvídať daňovým únikom a tým predchádzať ďalšiemu vyšetrovaniu. Pán... Nedávam slovo pánovi komisárovi mu Ďakujem, pán predsedajúci, dámy a páni poslanci. Niekoľko poznámok politického charakteru a možno niekoľko upresnení. Ja úplne zdieľam ten pocit a, a konsenzus, ktorý vyplýva z tejto rozpravy, tak ako to povedala pani Gulár, či ďalší. Je tu skutočne otázka dôvery. Áno, e, európsky občania majú tendenciu nedôverovať európskym inštitúciám. Je tu ten pocit nespravodlivosti, ktorý môže panovať medzi mnohými európskymi občanmi, ktorí sú postihnutí európskou krizou a zároveň vieme, že nadnárodné firmy, ktoré majú rozsiahle e, právnické služby môžu využívať vákua v našej legislatíve, aby unikali daňovej povinnosti alebo platili minimum daní a preto musíme spolu konať, aby sme túto dôveru znovu nadobudli. Je to tiež aj otázka riešenia nerovna, nerovnosti, ale aj účinnosti daňové podvody či úniky. Je veľmi zložité získať presné čísla. Možno ich potom budeme mať neskôr, keď už budeme mať ten zoznam transparentnosti. Veľa údajov je neznámych, ale ten zdroj informácií bude určite dôležitý aj pre verejné financie, aj pre konsolidáciu rozpočtov, pretože to je naďalej naliehavá otázka pre všetky členské štáty, štáty nielen v eurozóne. Od prvého dňa Európska komisia transparentnosť, fiškálnu spravodlivosť a transparentnosť postavila medzi svoje prvé a najdôležitejšie priority a úlohy E, demokratická rozprava je e, dôležitá, odôvodnená, aj kritika je v nej bežná, ale mali by sme sa vyhnúť populizmu a stigmatizácii. Nemôžeme e, tu nejak postupovať antielitisticky. Verte tomu, že komisia koná rozhodne s dobrou, v dobrej vôli Hovorím to nielen preto, že som komisár zodpovedný pre fiskálne otázky, ale verte tomu, že ja sám som rozhodný ísť ďalej a spolupracovať s ďalšími kolegami, ktorí majú v portfóliu podobné otázky. Pani Žoli, ja som šťastný, že ju tu vidím. E, my sa môžeme e, porozprávať aj z oči v oči, ale odpovedám tu E, tu nejde o, o žiadny boj medzi komisiou a Európskym parlamentom. Ja si myslím, že e, v tejto téme musíme bok po boku spolupracovať. Správne ste spomínali spoluprácu medzi nami v rámci výboru tax. Ja upresňujem, že e, dohoda sa dosiahla aj s predsedom výboru tax, aby europoslanci mali prístup k tým dokumentom, ktoré si budú želať Minulý týždeň sme dali k dispozícii 89 dokumentov pre europoslancov, takže tá transparentnosť je maximálna možná. Samozrejme, treba uchovať aj dôvernosť určitých údajov firiem. Niektorí tu hovorili eh, a kritizovali členské štáty, aj pán Ferber hovoril Eh, padli tu aj určité eh, kritiky na to, eh, že či sa dosiahla dohoda v niektorých zásadných bodoch. Zároveň členské štáty existujú dohoda a kompromis, ktorý sa dosiahol, ktorý je podľa mňa dobrej kvality, to je významný signál aj pre členské štáty, lebo sú ochotné tieto ciele dosiahnuť a teším sa z tohto kompromisu. V 94. roku som prvýkrát sedela ako europoslanec v tomto parlamente a nikdy odvtedy som nevidel žiadnu fiškálnu otázku e, vyriešiť a schváliť v takom rekordnom čase. To, čo robíte vy, europoslanci, a už dlho pani Žolia, to, čo robí aj Európska komisia a a veľmi rozhodne to všetko hýbe vecami. Ja samozrejme chápem vaše kritiky aj vyjadrenie polutovania, ale ja si myslím, že toto je veľmi dôležitý deň a správa, ktorú sa chystáte schváliť, je významným signálom a ja za to ďakujem všetkým europoslancom, ktorí k tejto práci prispeli. Ja ju chápem ako úspech. Ja tiež ďakujem EP za podporu, za európske opatrenia e, e, k boju proti daňovým podvodom a únikom. Niekoľko odpovedí detálnejších k niektorým otázkám, ktoré tu padli. Rámec aplikácie. V súčasnom štádiu je najdôležitejší bod v správe Ferber Spravodajca je toho názoru, že smernica by mala pokryť e, všetky fiškálne záležitosti, e, nielen cezhraničné. Komisia sama navrhla obmedziť ten rámec aplikácie na cezhraničné dohody kompromis rady e, sa tiež týka týchto cezhraničných dohôd. Prečo sme postupovali takto? Rozšírenie o tie nie cez hraničné dohody eh, by navýšilo administratívnu záťaž pre orgány a daňové orgány by sa nemohli dostatočne sústrediť na hlavné otázky. Vychádzali sme z právneho základu, ktorý nám poskytuje dohoda o EÚ o vnútornom trhu ak by sa iné e, dohody e, aplikovali v rámci iného právneho základu, bolo by to komplikované. Ja si myslím, že toto nie je koniec cesty a preto je dôležité, že Európsky parlament na to naďalej e, poukazuje. V budúcnosti by sme mali ísť ďalej s vhodným právnym základom. A komisia to podporuje k retroaktivite, ako to aj spomenul pán Ferber. Kompromis rady navrhuje 5 rokov. Je to samozrejme menej ako 10 rokov, ako sme pôvodne žiadali, ale upozorňujem na niečo, čo vám možno uniklo. Je to širne, širší rámec, ktorý sa týka aj tých dohod, ktoré sú platné od roku 2012 ale sú aj tie, ktoré platí pre rok 2014 a 2007. Je tam istá výnimka pre MSP a kde obrad je nižší než určitý limit. A preto v rade som bral do úvahy argumenty, ktoré tam padli a nakoniec si myslím, že to obdobie 5 rokov retroaktivity s výnimkou pre MSP a so širším rámcom pre znovu zapísaných je dobrým základom do budúcnosti a to je dôvod, prečo komisia tento kompromis podporila. Padla tu otázka toho IČO alebo identifikačného čísla. Nevylučujeme využívanie európskeho identifikačného čísla. Zatiaľ takéto číslo ale v Európe neexistuje. Je to technická záležitosť, ale aj politická Komisia na tom pracuje od roku 2012 na svojom akčnom pláne v boji proti daňovým podvodom. Je to dôležitý bod, ale nemôžeme príliš váhať a musíme oveľa skôr začať s výmenou fiškálnych informácií. A posledný bod, otázka sankcií. Viacerí z vás ste ich spomenuli a ja som ich spomenul aj pri mojom prvom vypočutí vo výbore tax. Mechanizmus, ktorý sme si vybrali, chce, aby transparentnosť mala dopad na správanie sa nadnárodných spoločností. A ja si myslím, že táto cesta je správna. Transparentnosť mm, na rozdiel od Grešama transparentnosť umožní istou pozitívnou cestou a vylúčiť tie e, nekalé dohody. A e, nechceme my e, zabrániť takým postupom a dohodám, ktoré nie sú odsudenia hodné alebo ktoré nie sú nelegálne. Ale verte mi, že ja budem aj naďalej v tomto boji pokračovať Komisia chce dosiahnuť to, aby existoval akýsi sudca, rozhodca, ktorý môže spustiť e, postup sankcií a spolupracujeme e, na tom spolu s kompetentnou komisárkou, aby sme mali takýto mechanizmus a aby sme mali solidný základ pre novú smernicu, ktorá myslím sa, príjme po návrhu komisie rokovaniu v rady a schváleniu v parlamente. Transparentnosť, tento boj sa nikdy neza, nezastaví. Môžem vás ubezpečiť, že my sme politicky rozhodní. Komisia je rozhodná a ja osobne tiež pôjdem až do konca. Povedal som to aj na úvod. Komisia E, prístup Axis, e, teda spotrebných daní chce využiť, pretože pripisujeme veľký význam transparentnosti a účinnosti. Komisia chce ukázať to, čo je e, princíp skutočného zdaňovania Vieme, že nadnárodné spoločnosti neplatia alebo platia veľmi málo tam, kde získavajú, tam, kde robia zisky a to treba vyriešiť a Európska komisia pracuje na tom, aby sa podávali správy v jednotlivých krajinách, ale ja od vás žiadam viacej trpezlivosti. Žiadali sme o opatrenie, ktoré vyžaduje najprv konzultácie a potom potrebuje vyhodnotenie. Nie je to preto, že by sme sa chceli tejto otázke vyhnúť, ale chceme zistiť, za akých podmienok to podávanie správ podľa jednotlivej krajiny sa môže e, zrealizovať. Ja som politicky veľmi jasne sa postavil na tú stranu, že potrebujeme aj prístup verejnosti k informáciám, takže Máme alternatívu, pôjdeme cestou OECD a ona navrhujem, aby e, oni navrhujú výmenu informácií medzi orgánmi a administratívou, alebo pôjdeme cestou, to je môj osobný výber, e, aby sme išli tou cestou tak, ako sme to navrhli my. Ďakujem vám za účasť v tejto rozprave, ďakujem hlavnému spravodajcovi aj tieňovým. Ja si myslím, že Sice sú tu určité nuancy či e, rozdielne názory, ale v každom prípade sme zjednotení v tom, že keď pôjdeme silnejšie a rozhodnejšie tomto cestou a podporíme tento návrh, tak to bude lepšie aj pre celú EU. Pán Ferber. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pán komisár. Ďakujem pekne za tento principiálny referát, ktorý zachádza za rámec tém, o ktorom máme zajtra rozhodnúť, ale ďakujem za dobrú spoluprácu, pán komisár, pokiaľ ide o túto správu. Veľmi ľutujem a chcem to povedať veľmi jasne, že na strane rady to nikto nie je Totiž e, kolegyňa a kolegovia tu formulovali kritiku, ktorá sa netýkala komisie, ale rady. Nuž a pokiaľ ide o radu, tak to tu zýva prázdnotou. Nuž a poľudo, poľutovania hodné rada sa musí naučiť, že Európsky parlament aj v daňových otázkach je partnerom, ktorého treba brať vážne. Ja som sa snažil naplno túto skutočnosť vyjadriť. Chcem sa poďakovať tieňovým spravodajcom za spoluprácu. Spracovali sme túto komplexnú tému a dúfajme, že zajtra v pléne vyšleme rade jasný signál. Chcem ešte raz povedať, že vysielame tento signál rade, nie komisie. Komisia splnila svoju úlohu pri uh, daňových stanoviskách. Rada by to mala ešte raz premyslieť, čo my žiadame ako parlament, toho by sa rada mala chopiť. My predsa žiadame daňovú spravodlivosť, transparentnosť, bol by to veľký zisk pre Európsku Európu, malo by to byť aj v záujme členských krajín. Honorevole Simon. Vážený pán predsedajúci, ja ako koordinátor za S plus D chcem povedať komisii pár slov v mene výboru tax. Pripojím sa k slovám pána Ferbera, že pracujeme na tom stanovisku z stavebnísku, teda v spojení s komisiou, ale ešte sme nedospeli ďaleko. Nož a pokiaľ ide o sprostredkovací výbor. Dostal som dnes správu, ktorá viedla k mojim rozpakom a ktorá možno ešte ovplyvní našu budúcu prácu. Ďakujem komisii, že sa zasadila v zmysle transparentnosti, že nám dala k dispozícii podklady v rámci toho, čo podľa medziinstitucionálnej dohody je možné. Dnes som sa dozvede, že rovnaké podklady, ktoré e, sa nám dali iba čiastočne k dispozícii, sa vydávali za účelom výskumu, výskumným zariadeniam, ktorí to normálne požiadali e, v rámci prístupu občanov k verejným dokumentom. No viete, keď je to v skutku tak, tak tu máme problém. Ja viem, že dnes e, v celkom istotne na to nemôžete dnes explicitne odpovedať, ale obratíme sa na vás písomne, pretože pre nás je už ťažké na základe existujúcich dokumentov takto pracovať my rešpektujeme dohody, ale e, keď e, je to už na verejnosti, tak chcem oznámiť, že budeme trvať na tom, aby bol k, na, k nám rovnaký prístup, tak ako to žiadajú tretí. Pani Skotkáto. Ďakujem, pán predsedajúci chcem poznamenať to, ako je to e, v prieč e, tejto e, snemovne. Ja som cítila pri tejto problémku podporu mojich tieňových spravodajcov Myslím, že aj záujem poslancov je odzrkadlením toho, s akým pobúrením na mnohé škandály reagovali obyvateľe alebo naši voliči. My potrebujeme informácie, potrebujeme dôkazy, aby sme dokázali správne reagovať našu politiku. Nuž, ale naozaj pravda, že nie je to dobré, keď dokumenty sa nachádzajú iba v čítárni a zatvorenými dverami by sme potrebovali lepší prístup k dokumentom. Ja si myslím, že by sme mali chrániť našich informátorov. Nie vždy sa dívame do očí, teda pokiaľ ide o jednotlivé politické skupiny, ale chceme zabezpečiť, aby boli rovnaké eh, podmienky pre všetkých pri výbere daní, ktoré tvoria chrbticu našej ekonomiky a dane sú e, často spojené s veľkými obavami našich obyvateľov. Ja sa chcem pridať e, ku kolegovi Farberovi, ktorý povedal, že potrebujeme aj spoluprácu členských krajín, že teda našou prioritou zostáva e, boj, boj proti daňovým únikom. Grazie, la discussione con... Ďakujem. Uzatváram spoločnú rozpravu a zajtra budeme hlasovať.